Der Präsident! Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Dámy a páni, tak eh, budeme pokračovať ďalej v schôdzi. Ja by som chcel oznámiť, že pán eh, Rossi eh, s účinnosťou 3. júla vstúpil do skupiny EPP. Teraz prejdeme k hlasovaniu. Budeme hlasovať o správe o ďalšej makrofinančnej pomoci pre Gruzínsko. Budeme hlasovať. Otváram hlasovanie menovité teraz. Wir führen diese, we finish this voting.